Buongiorno a tutti. Possiamo cominciare il nostro incontro con eh, Marie. Že otváram dnešnú schôdzu a aj naše stretnutie s pani komisárkou Mary Gigan Quinn. Ide nám o štrukturovaný dialog medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Ďakujeme pani komisárke, že dnes prišla medzi nás. Na túto schôdzu máme naplánovanú jednu hodinu. Pani komisárka dostane slovo na štvrť hodinu a potom bude možné e, diskutovať. Najprv dostanú slovo koordinátory na 3 minúty a potom ďalší na 2 minúty. Takže v zásade Odovzdávam týmto slovo pani komisárke. E, pár minút sme počkali, aby sme teda e, zistili, či sa ešte pár kolegov k nám pridá. E, uvidíme, ako to dopadne. Ospravedlňujeme sa, že je tu len tak málo poslancov a tí naj interesovanejší sú tu. Takže, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička Sátori, vážené poslankyne a poslanci, ďakujem, že mám príležitosť vystúpiť dnes v rámci štrukturovaného dialógu. Ako všetci vieme, obnova európskeho hospodárstva a dlhodobá prosperita závisí od našej schopnosti lepšie inovovať, pretaviť nové e, myšlienky do nových produktov, služieb a pracovných príležitostí, aby sme vytvorili lepšie životy pre ľudí v Európe. V roku 2013 mohli by ste chvíľu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 niekto, kto má problém, teda je problém s tlmočením do angličtiny, možno si môžete zmeniť vaše miesto, dať si iné sluchadlá, ostatní kolegovia nemajú problém. That means um,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 Takže musíme sa zamerať na konkurencieschopnosť našej ekonomiky, budovať otvorenú ekonomiku, ktorá sa spolieha na inováciu pre inovatívnych e- podnikateľov. Znamená to, že musíme nájsť nové spôsoby, ako podporiť produktívne investície a prístup k financiám, aby naše malé a stredné podniky mohli prinášať prosperitu. Znamená to, že musíme podporovať výskum a inovácie a musíme mať verejný sektor, ktorý hľadá spôsoby, ako inovovať a investovať do inovácií prostredníctvom predkomerčného obstarávania. Pozitívny dopad inovácií na rast a zamestnanosť znamená, že je to kľúčovým faktorom vo, e, v úspechu Európy 2020. V kontexte globálneho, e, globálneho hospodárskej súťaže naša konkurencieschopnosť závisí od vynikajúceho výskumu a životaschopných inovácií. Súčasná kríza opäť preukázala, že členské štáty, ktoré investovali viac do vývoja a výskumu a do vzdelávania, lepšie zvládajú tieto ekonomické otrasy. Preto sme si vlastne naplánovali tento Horizont 2020 e, so zameraním zameraním na podporu výskumu a inovácií na európskej úrovni. Treba zabezpečiť, aby Európa zostala e, prvou destináciou vo svete pre investície podnikateľského sektoru, tak aby európske nadnárodné spoločnosti v naďalej investovali v Európe a priťahovali viac priamých zahraničných investícií. Je to rozhodujúcim komponentom našej stratégie pre európsku e, ekonomickú obnovu v Európe a pre zachovanie konkurencieschopnosti budúcnosti. Vyžaduje to mimoriadnu ochranu a posilnenie verejných investícií do výskumu a vývoja a zrýchlenie prorastovej politickej reformy na úrovni EÚ a na národnej úrovni. Musíme ponúkať solidné dlhodobé perspektívy investorom a výskumníkom na celom svete, aby sme ich presvedčili, že investovanie a práca v Európe sú teraz práve tou správnou voľbou. S primeraným viacročným finančným rámcom a s rozpočtom Horizontu 2020 môžeme vyslať silný signál zieleného sociálnej angažovanosti Európy, e, aby ostala na špičke výskumu a inovácií. Ak nedokážeme vyslať takýto signál, je tu riziko, že stratíme dôveru investorov v celom svete a ohrozíme rast a zamestnanosť, ktoré, a pracovné príležitosti, ktoré tak vážne potrebujeme. Napriek tej skutočnosti, e, že boli dohodnuté sumy vo februári na úrovni štátov a vlád, hlav štátov a vlád EÚ, a, napriek tomu, že tieto sumy, ktoré boli dohodnuté, sú pod tou úrovňou, ktorú Európska komisia považuje za žiaducu, e, politická dohoda, ktorá bola vtedy e, uzavretá, ešte stále môže byť dôležitým katalizátorom pre rast a zamestnanosť. Je povzbudzujúce, že závery e, samitu, závery Európskej rady osvetlili mimoriadný prínos Horizontu 2020 stratégii Európa 2020. Tieto závery uz, e, uviedli následovné. Inteligentný a inkluzívny rast zodpovedá oblasti, kde môže európska e, aktivita aktivita mať e, významnú pridanú hodnotu. Programy v rámci tejto kapitoly majú potenciál prispieť k naplneniu stratégie Európa 2020 vzhľadom na, svoju mimoriadnu, na svoj mimoriadný prínos k cieľom stratégie Európa 2020, financovanie Horizontu 2020 a programu Erasmus pre všetky programy bude predstavovať skutočný raz v porovnaní s úrovňami roku 2013. Hoci tieto závery nešpecifikovali číslo pre Horizont 2020, dohoda na stole by znamenala, že to číslo bude okolo 70 miliard eur na nadchádzajúcich 7 rokov. Si e, Sice toto je nárast o približne 25% v porovnaní s ekvivalentnými aktivitami v e, rámci súčasného viacročného finančného rámca, je to posledne menej než 80 miliard eur, ktoré navrhovala Európska komisia. Je to ešte, e, ešte posledne menej než tých 100 miliard eur, ktoré žiadal Európsky parlament. Musíme ale plne rešpektovať práva parlamentu, e, vyjadriť sa k tejto otázke prostredníctvom postupu vyjadrovania súhlasu. Minulý týždeň na plenárnom zasadení v Štrasburgu vyslal parlament silný signál e, spolu s týmto hlasovaním o všeobecných e, usmereniach pri riadenie ročného rozpočtu EÚ na rok 2014. Napriek tomu Veľmi akutne si uvedomujeme, že táto neistota nie je dobrá pre všetkých zainteresovaných a preto žiadame, aby rozpočtové orgány dosiahli kon- konečnú dohodu čo najrychlejšie. Chcem jasne povedať, ak e, nebudeme mať na tento rok rozpočtovú dohodu, nebudeme môcť začať žiadne e, výzvy e, v roku 2014. Alebo inými slovami, e, okamžite by sa znižilo celkové verejné e, financovanie výskumu a rozvoja v Európskej únii o 10 Čiže vyzývame eur, e, europoslancov, aby zabezpečili, že takáto situácia nenastane. Viem, že medzi inštitúciálne e, rokovania prebiehajú celkom dobre dobre. Chcem poďakovať eh, pani predsedničke Sartori a spravodajcom eh, tohto výboru. A počas posledného trialogu, ktorý sa konal 5. marca, bol dosiahnutý konkrétny pokrok v niekoľkých článkoch rámcového programu. Takisto si uvedomujem, že je potrebné vynaložiť ďalšiu prácu v špecifických témach, ako sú synergia so štrukturálnym fondom, strategické vedecké panely, eh, nástroj pre malé a stredné podniky, potom je tu tá zrychlená cesta k inováciám, PPP, verejno-súkromné partnerstva a verejno, verejné partnerstva. Uvedome si, že všetci musíme dosiahnuť eh, vyváženú dohodu vo všetkých týchto otázkach. E, to, čo chcem dnes zdôrazniť ešte raz, je absolútna nevyhnutnosť e, priniesem e, skutočné zjednodušenie. Zjednodušenie bolo zapracované do štruktúry Horizontu 2020 a do obsahu jeho konkrétnych cieľov, ako aj do pravidiel na účasť a šírenie. Tým, že financovanie výskumu v EÚ je jednoduchšie a koherentnejšie prostredníctvom Horizontu 2020, bude Horizont 2020 takisto priateľskejší voči malým a stredným podnikom a bude otvorený novým účastníkom. Zlepší to šírenie potrebného potrebného know-how na inovácie a tvorbu politik. Jeden súbor pravidiel vzťahujúcich sa na opravnenosť, účtovanie, e, vykazovanie a audit by sa mal uplatňovať na všetky aktivity. Avšak je potrebná aj určitá minimálna flexibilita, aby sa zohľadnili špecifické potreby konkrétnych iniciatív, napríklad ITI. E E, zľahčiť administratívnu záťaž na príjemcov a zatraktívniť tento program e, si vyžaduje radikálne zjednodušený prístup k e, preplácaniu nákladov. Takéto je navrhované, vychádzajúc z najširšej možnej akceptovanosti bežných účtovných postupov príjemcov a teda manažerských praktík a s väčším využitím paušálnych sadzieb a mm, paušálnych nákladov. Prístup komisie, teda teda jeden projekt, jedna sazba financovanie a jeden uh, paušálny nepriamy, uh, paušálna suma na nepriame náklady je pilierom takéhoto zjednodušovacieho balíka. Napríklad v systéme 100 lomeno 20, ktorý sa používa v rámcovom programe 7, uh, e, tam e, sa to veľmi pri, to privítali všetci zainteresovaní, najmä univerzity a verejné výskumné organizácie ako jednu z najúspešnejších metodík. Tento návrh e, tiež schvaluje priemysel, ktorého podiel na horizonte 2020 sa musí zvýšiť, ak máme podporiť inovácie. A napokon je jasný dôkaz, že príjemcovia môžu veľa získať z takéhoto zjednodušenia a z nižšej administratívnej záťaže a vyššej právnej istoty, e, pokiaľ ide o požadované preplacované náklady, čo všetko e, zníži chybovosť. Ja viem, že ešte si nezačali diskutovať o modeli financovania v trialógoch, avšak som si istá, že tieto aspekty budú zohľadnené, keď sa na budúci mesiac začnú skutočné rokovania. Chcem vás ubezpečiť, že komisia sa naďalej angažuje, že bude spolupracovať s Európskym parlamentom, s Európskym predsedníctvom, aby vydlažila chodník k dohode na, počas prvého čítania a aby sa zabezpečilo e, včasné prijatie balíka Horizon 2020. Čo sa týka ďalších iniciatív, som veľmi rada, že vás môžem informovať o iniciatíve výskumu a inovácií zapracovanej v rámcovom, teda v pracovnom programe Komisie na rok 2012. Všetky tieto e, boli dodané na čas s, jediným, s jedinou výnimkou a to je komunikácia o stave E, inovácií v Únii, čo príjmeme na budúci, e, pardon, tento týždeň a k tomu sa ešte neskôr vrátim. V júli a v septembri 2012 e, boli prijaté oznámenie ERA a oznámenie o medzinárodnej spolupráci v výskume a v inováciách. A tieto sa budú teraz implementovať. Som veľmi rada, že môžem e, ohlásiť prípravu legislatívnych návrhov na verejno-súkromné partnerstvo a verejno-verejné partnerstva, ktoré boli e, ohlásené v pracovnom programe komisie na rok 2013. Všetko je na správnej ceste a pravdepodobne sa to príjme skôr, než sa očakáva, aby sa uľahčili do- rokovania a prijatie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu. A tieto, tieto legislatívne návrhy majú jeden spoločný cieľ. Partnerstvo v rámci Horizontu 2020, partnerstvo, ktoré spojí európske a, európskych a národných e, hráčov v týchto verejno-verejných partnerstvách a e, verejných a priemyselných partnerov v, e, v, v verejno-súkromných partnerstvách. V kontexte rozpočtových obmedzení optimalizujúc využitie existujúcich zdrojov a využitie investície a budovanie kritickej masy pri takýchto posilnených partnerstvách, to je všetko rozhodujúce pre konsolidovanie európskeho priestoru výskumu, a e, naplnenie inovačnej únie. Takéto interakcie medzi partnermi, ktoré majú rôzne pohľady, ale spoločné záujmy, posilní dopad Horizontu 2020 na konkurencieschopnosť priemyslu tým, že sa uľahčí časné uplatnenie a komercionalizácia nových technológií a produktov v kľúčových sektoroch, ako je farmaceutický, energetický, dopravný, elektronický, aeronautika a e, priemysel e, vychádzajúci z biologického výskumu. Tieto partnerstva pomôžu prekonať roztrieštenie, vytvoriť novú synergiu a lepšie e, pretaviť e, vedecké vodcovstvo do priemyselných výhod. Čiže to tak urýchli ekonomickú obnovu, ako aj poskytne inovatívne riešenia e, veľkým spoločenským výzvam. Chcela by som, aby nové partnerstva boli ambicióznym e, začiatkom ambiciozne hneď od e, e, spustenia e, Horizontu 2020, preto služby komisie v úzkej spolupráci s našimi partnermi vynakladajú veľké úsilie, aby sme urýchli prípravu a chceme všetko to, celý tento súbor návrhov predložiť do konca júna. Nové partnerstva samozrejme zohľadnia to, čo sme sa poučili z existujúcich partnerstiev vrátanie výsledkov predbežných hodnotení, odporúčaní e, zainteresovaných subjektov a e, prebiehajúcich dopadových štúdií. Financovanie EÚ budúcich partnerstiev sa bude riadiť podľa spoločných princípov e, dobrého finančného manažmentu, transparentnosti, otvorenej konkurencie, teda hospodárskej súťaže a výnimočnosti. Budú sa tu dodržiavať pravidlá účasti a šírenia v rámci Horizontu 2020, hoci konkrétne prevádzkové potreby potreby môžu vyžadovať určitý počet výnimiek z týchto pravidiel, tie však budú musieť byť riadne odôvodnené a mm, absolútne na minime. A napokon je tu druhá správa o stave inovatívnej únie, ktorú príjmeme tento týždeň a to bude, tam budú kľúčové politické aktivity a to, čo sa dosiahlo v priebehu roku 2012 a čo sa preukázalo v tej integrovanej inovačnej stratégii. Ďakujem za pozornosť. Grazie a nome di tutti i colleghi. Ďakujem pekne v mene všetkých kolegov. By som vám chcela srdečne poďakovať a tým začneme s výmenou názorov v mene EPP, pani Del Castillo. Áno, ďakujem pekne, predsednička. Vážená pani komisárka, srdečne vás vítam na pôde nášho výboru. Opäť raz, aj z praktického hľadiska. Sme už takmer na konci nášho legislatívneho obdobia dôležitý aspekt, alebo najdôležitejší aspekt, e, ktorý, ktorým sa musíme ešte zaoberať, je samozrejme Horizon 2020, pretože pre rast a zamestnanosť a konkurencieschopnosť, to má, to je rozhodujúce. Nachádzame sa v veľmi vážnej kríze, niektoré krajiny trpia viac ako iné, myslím, že vedci z komisie vo všetkých krajinách v tomto spoločnom finančnom pláne veľkú budúcnosť. No a Horizon 2020 to skutočne aj predstavuje. Je to zásadná pomoc, veľmi dôležitý nástroj s ohľadom na rozpočtové problémy v niektorých členských štátoch EÚ. No a preto by som chcela dodať nasledujúcu vec. Keď hovoríme o rokovania s radou, tak pre nás sú dôležité hlavne dve veci. prvé 100 miliárd chcel parlament, komisia navrhla 80 miliárd a to je skutočne od seba veľmi vzdialené. Myslím, že by sme sa mali snažiť, ale aj tak dosiahnuť čo najviac. Tí, ktorí boli v parlamente spravodajcovia pre túto tému, zohrávali aktívnu úlohu. Malo by to tak byť aj ďalej. A mali by skutočne úzko spolupracovať s komisiou, mali by mať túto možnosť. Dôležité v tomto prípade je koordinované, koordinovaný postup. Bohužiaľ, tu rôzne spôsoby riešenia, no a mňa by ešte zaujímalo, koľko peňazí vlastne je k dispozícii. Mohlo by to byť ešte 4 miliardy viac, 4 miliardy menej. Myslím, že vzhľadom na súčasnú situáciu musí mať parlament eh, svoje priority. Samozrejme závisí to od množstva, výšky, sumy. No a 5% eh, hore-dole, to je skutočne rozhodujúce. A nás by preto zaujímalo, kedy môžeme počítať eh, s priamými číslami. Ďakujem pekne, teraz slovo dostáva Teresa Ma Dureu. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj komisárke za to, že ste prišli medzi nás do výboru. Ja by som rada povedala, že naša skupina podporuje väčšinu vašich pripomienok a poznámok, vrátane lehoty pre finalizáciu teraz na programe Horizon 2020 a ak by sa nám to podarilo, bolo by to veľmi prospešné, hlavne pre našich výskumníkov a vedcov. Na úvod by som rada povedala niečo pozitívne z toho, čo ste povedali. A rovnako som chcela vyjadriť spokojnosť s priebehom rokovaní o rámci Horizontu 2020. Už sme sa dohodli s radou na v podstate väčšine veci. Ešte stále je, existuje pár vecí, ktoré si vyžadujú istý prokrok ale konkrétne dnes som chcela povedať, že 8. marca sa uskutočí Medzinárodný deň žien. My sme radi videli pokrok, čo sa týka verejného prístupu k publikáciám, kde tieto veci budú mať jasný dopad na konkurencieschopnosť. No a by sa vytvorili nové príležitosti pre hospodársky rozvoj. A rovnako zjednodušenie prístupu k publikáciám uľahčí e, proces inovácií na celom území EÚ. Rada by som tiež vyjadrila isté obavy, a to ste povedali, aj predchádzajúca rečníčka to povedala, naše obavy o zatvorení a záveroch teda Európskej rady a finančných perspektívach. A to ide proti všetkým oznámeniam, ktoré zazneli. Vrátanie oznámenie rady. Je tu o dôležité nástroje, všetci z nás, ktorí priamo sa zaoberajú rancovým programom a všetky skupiny, chceme to mať ako chceme mať minimálny návrh rozpočtu, ktorý by predložila komisia a ako spravodajkyňa pre nariadenie Horizon 2020 by som chcela požiadať, viete, že parlament musí posilniť projekty, ktoré umožnia reálnu koordináciu programov pre vedu a technológie. Rovnako sme vyjadrili viackrát obavy z toho, ako fungujú GTIs, čo nie je vždy veľmi transparentné a často vyvolávajú veľké obavy sa bojíme, pretože na jednej strane chceme vedieť, ako chrániť excelentnosť v Európe a súčasne nemyslíte, že by bolo dobré, aby vznikli nejaké kritéria pre transparentnosť, efektivitu, účinnosť, aby sme zaistili korektnú implementáciu PPP a GTIs. No a možno by, sme, by ste nám mohli poskytnúť nejaké konkrétne informácie o GTS, ktoré už boli implementované. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Jordan na dve minúty. Hvala lepa, gospa komisárka. Ima... Ďakujem pekne, pani komisárka. Mám dva, dve otázky. Prvá sa e, týka e, podpory excelentnosti v celej Európskej únii. A ja to veľmi podporujem a tiež Európsky parlament ako taký e, navrhuje, aby v programe sme zakomponovali e, e, časť, kde by sme túto excelentnosť podporovali. A jeden na miliarda eur by bola primeraná sumou podľa nášho názoru. E, pýtam sa e, vás, či súhlasíte s našim návrhom, teda s mienkou Európskeho parlamentu e, v tejto veci a zaujíma ma tiež, aké princípy podporujete pri prerozdeľovaní týchto finančných prostriedkov. Menej snah s vyššími prostriedkami, alebo naopak, to sa mi zdá dôležité. Druhá otázka je otázka flagships, tých iniciatív. Toto podporujem. Ide o prepojenie vedomostí a technológií v Európskej únii. Musíme podporiť celú Európsku úniu. A toto sú e, skupiny e, z 15 členských e, krajín Európskej únie a zaujíma ma, ako sa vy, Európska únia, staráte o to, aby boli skutočne všetky európske potenciály zakomponované a aby tieto iniciatívy zostali otvorené. Ďakujem pekne, Maria Carvajo má slovo, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička Sartori. O, vítam vás v našom výbore. Pani komisárka, ja by som sa rada sústredila na rokovania Horizonte 2020. Mali sme e, začiatočný e, meeting a dva meetingy e, terilógu, kde sme sa Mm, dohodli, že chceme e, pracovať na tejto otázke. Pani komisárka, v ostatnom trialógu. Teda ostatný trialóg bol veľmi e, plodný a prebrali sme veľa otázok. Každopádne je tam ešte celý rad tém, e, ktoré treba prediskutovať. Pani komisárka, vy ste spomínali viacero otázok veľmi dôležitých, ktoré ešte stále sa diskutujú. A ja by som rada pripojila ešte jednu, ktorá je mimoriadne dôležitá pre Európsky parlament a pre e, moju kolegyňu, teda moja kolegyňa Jordan, to už e, spomínala a síce to rozšírenie e, participácie. Moja e, špecifická správa sa venuje tejto otázke. Ide o návratnosť a podobne. Ako viete, toto sú veci, na ktorých nám obzvlášť záleží a tiež žiadame, aby tieto akcie mali e, v rozpočte svoju vlastnú položku. Boli by sme radi, keby ste nás podporili v stratégii e, týchto návratných grantov, aby sme mali konkrétny e, rozpočet pre tieto položky, pre tieto oblasti. A na záver, e, rada, by som sa vás opýtala na e, jeden údaj, ktorý ste spomínali v súvislosti s programom Horizont 2020. Samozrejme, treba mať predstavu o tom, koľko to bude stáť. V záveroch rady e, sa uvádza, že Horizont 2020 musí prispieť k reálnemu rastu oproti e, úrovni z roku 2013. Takže keď si to všetko prepočítame, aspoň takto mi to e, vyšlo, e, vyšlo mi teda viac než 70 miliónov. A my by sme radi od vás si vypočuli Ehm, trochu nádeje teda, ako to je. Ďakujem pekne, kolega Eller má slovo. Ďakujem. Rád by som sa poďakoval pani predsedničke Sartori. Ehm, e, veľký tlak sa vyvíja, aby sa teda, že je za tými pozíciami parlamentu, pretože sa vyvíja veľký e, tlak v tomto smere. A hovorím to aj z toho dôvodu, pretože doterajšie rokovania sa niesli v e, duchu politickej podpory pani e, komisárky. A teraz sa nachádzame tak trochu na križovatke, kde si nie sme úplne istí, či komisia e, skutočne tú e, pozíciu e, úprimného obchodníka, brokera medzi radou a parlamentom skutočne dodržiava skôr než môžeme pristúpiť, teda vydať všetky eh, dokumenty a tie musia byť vydané, pretože uchádzači by eh, v opačnom prípade nemohli predkladať svoje ponuky a komisia nám v technickom mítingu eh, povedala, že to je pre nich povolené, že to je pre nich červená línia, takže buď sa pôjde na súd, alebo treba vyriešiť pozície medzi radom a parlamentom tom, keď Rada parlament naformulujú jasne e, svoju e, vôľu alebo veci, ktorá je vlastne neriešiteľná, potom komisia e, ale musí akceptovať pozíciu Rady a parlamentu a predložiť primerané návrhy. Takže dúfam, že zostaneme pozitívni, ale napríklad Mm, musím povedať, že sme predložili celý rad otázok, ktoré dodnes neboli zodpovedané, ale eh, ich odpovede je nevyhnutná, aby sa celý rad problémov vyriešil. Takže dúfam, eh, že ešte pred začatím dostaneme tieto odpovede. Ďalší bod, ktorý sa mi eh, zdá dôležitý. Hovoríme tu o programe Horizon, ale máme len údaje k pilieru 1a a body, ktoré sú dôležité ako GMS sú um, podfinancované. Otázne je, ako to celé bude eh, fungovať už sa v protokoloch napríklad GMS hovorilo, že z programu Horizon alebo Space by bolo možné e, vyňať určité finančné prostriedky. A to ukazuje, aká problematická je situácia, keď sme si sami vedomi toho, že projekty sú podfinancované a ako rezerva sa chce siahnuť po výskumnom programe. Takže poprosím pani komisárku, aby e, teda sa venovala najmä tých, e, tým komunikačným prostriedkom v rámci e, e, pilieru 1 a Horizon 2020 na strane druhej. Ďakujem pekne. Kolega Cukalas má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Ďakujem za vašu návštevu. Mám dve pripomienky a tri otázky. Vo svojom prejave ste konštatovali, že musíme urobiť všetko preto, aby Európa e, e, bola na špičke vo výskume a vývoji, kde E, sa konštatuje, že takýto vôbec sme neexistuje žiadna štúdia a žiadny parameter, ktorý by konštatoval, že sme na medzinárodnej úrovni v tejto oblasti skutočne na prvom mieste. Veľmi rada by som e, veľmi rád by som e, vedel, odkiaľ to beriete, že máme takúto pozíciu. Pani Jordan spomínala cezhraničnú spoluprácu v oblasti výskumu. V Štrasburgu sme si vypočuli slova Šimona Pereza, izraelského prezidenta, ktorý hovoril o, o sne a síce, že technika a výskum v Izraeli by e, možno mohli spolupracovať s Európou a s inými časťami sveta, aby e, sa dostali o krok ďalej e, aj v mierovom procese. Možno by nebolo zlé takéto niečo zvážiť aj za Európu. Pokiaľ ide o príslušné štrukturálne fondy a o štyri piliere, ktoré v tejto súvislosti existujú, tieto by mali byť využité za účelom tematického zdôraznenia tejto problematiky a aby sa finančné prostriedky používali na tieto centra excelentnosti, najmä tam, kde zatiaľ chýbajú. Mimochodom, prvýkrát od vás počujem, že priznávate, že medzi severom a juhom existujú rozdiely. A rozdiely existujú aj medzi krajinami, ktoré dosahujú lisabonské ciele a ktoré tieto ciele nedosahujú. Takže možno konštatovať, že jedným z dôvodov ekonomickej krízy Európy je aj podfinancovanie výskumu a nie e, opak. Pani e, kolegyňa Kukovič. E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi pekne vítam pani komisárku Kvinovú. Súhlasím s vami, keď konštatujete a hovoríte o zjednodušeniach, ktoré majú obrovský význam, najmä vtedy, e, keď e, počítame e, s prepojením medzi strednými a veľkými podnikmi s centrami excelentnosti. V tomto význame, v tomto smere má zjednodušenie mimoriadný význam. Je tiež okrem toho dôležité, ako vedú predáme mimo Európy. Ešte stále skôr pracujeme jeden proti druhému, bojujeme jeden proti druhému v rámci Európy, čo znamená, že smerom na vonok e, sme slabší. E, však čakajú na nás trhy, trhy ako Čína, India, Brazília a preto e, sa pýtam, ako je možné stimulovať a zabezpečiť, aby bolo menej konkurenčného boja, aby sme sa viac spájali spájali a ako komisia eh, chce eh, vytvoriť siete, ktoré by nám pomohli skomercionalizovať eh, vedu a teda poznatky z vedy aj mimo Európy. Ďakujem pekne kolega Glante. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Relatívne stručný, budem už to spomenuli viacerí kolegovia, aj, aj mne ide o rozpočet, o finančnú perspektívu. V uzneseniach rady sa nachádza, že Horizon 2020 a Erasmus je reálny rast v porovnaní s rokom 2013. A ja by som sa zaujímal o to, ako definujeme reálny rast. Je to 1%, 1 euro, 1 len milión. A samozrejme potrebujeme aj údaje za rok 2013, aby e, to bolo porovnateľné. Takže by ma to e, zaujímalo údaje z 2013 krát približne 7 by sme e, mali sa dopracovať k tej sume. Takže tie údaje za 2013 by ma veľmi zaujímali. Ďakujem. Kolega Hübner, kolegyňa Hübner. Ďakujem. Už vítam vás, pani komisárka. Chcela by som upozorniť na jednu vec, na ktorú sme možno zabudli, ktorá je však aj tak veľmi dôležitá. V súčasnosti začíname prácu na správe o oblastiach, ktoré sú bývalé priemyselné oblasti. A to je veľmi dôležité, pretože vieme, že keď padne nejaká priemyselná oblasť, tak sa to zmení na rezidenčné pozemky. No a ale veľmi zriedka používa na zelené hospodárstvo. No a o tom sme hovorili. E, peniaze sú na to dostupné z kohezných fondov, to znamená, mohli by sme podporiť a využiť e, peniaze na výskum a vývoj, ktoré pridelením peňazí z týchto fondov, pretože v tomto ohľade čelíme katastrofickej situácii. No a ak prídeme o tieto pozemky, tak sa nebudú už využívať na priemyselné účely. V zonácii nebudú klasifikované ako priemyselné pozemky, takže nepodarí, mali by sme vy, vy, vytvoriť viac pracovných miest a alokovať viac peňazí do oblastí, ktoré už sa osvedčili ako priemyselné oblasti, pretože v konečnom dôsledku ako priemyselné oblasti fungovali, boli osobitné chránené priemyselné zóny. A teraz myslím, takže e, počet e, pozemkov, ktorý, ktoré priemysel potrebuje, je oveľa nižšie ako v minulosti. Takže napríklad e, mohli by sme sa posnažiť skombinovať všetky oblasti, ktoré sú potrebné pre chemický priemysel, a to podporou výskumu a vývoja chemického priemyslu namiesto toho, by sme robili niečo iné, takže nemali by sme tieto stratégie ignorovať a nemôžeme prísť o tieto priemyselné oblasti. Ďakujem pekne pani Forda, ďakujem pekne pani komisárka. Už je to síce za nami, ale eh, šťastný deň svetého Patrika. No mám tri otázky. Poprvé, 25-percentný eh, nárast eh, financovania a ako je možné, že je tu 10-percentný pokles vo financovaní pre univerzity. E, mne sa to len ťažko vysvetľuje kolegom, keď sa na to spýtajú. Mohli by ste mi takú jednoduchú odpoveď. No a ďalej k zjednodušeniu. Je jasné, že keď budeme mať menej účtovných pravidel, tak sa dá menej pravidel porušiť a to znamená, e, že auditory jednoduchšie svedčia účty, avšak to neznamená, že sa zvýši kvalita investícií, takže my potrebujeme eh, veľmi pozorne sledovať, aj eh, čo myslíme s zjednodušením. Je mnoho organizácií, eh, ktoré by chceli, aby bol zachovaný súčasný účtovný systém, no a ďalej rozpočtové realokácie. V tomto výbore máme hlasovanie Znižilo sa finančné prostriedky na zdravie. Je tu obrovský spoločen, spoločenská výzva. Znižujeme peniaze na potravinovú bezpečnosť a potraviny. A to v období, keď sú tu obrovské obavy o bezpečnosť nášho potravinového reťazca celej Európe. Nuž, mohli by ste nám povedať niečo k týmto realokáciám? takže 25-percentný nárast voči 10-percentnému e, poklesu, ďalej účtovný systém a potom rozpočtové realokácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a posledný príspevok kolegyňa Grostet. Nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne. Mám len dve stručné otázky. A poprvé, predsednička, teda pani komisárka, myslíte, že program Horizon 2020 je tak dobre prispôsobený pre naše malé a stredné podniky. Naďalej hovorili sme o inováciách, avšak z Európy ešte stále unikajú mozgy. Čo sa dá robiť proti tomuto úkazu? My si musíme udržať našich vedcov, treba ich náležite zaplatiť, tak aby nebol obrovský rozdiel medzi platmi tu a v iných tretích krajinách. Takže aké odpovede nám môžete poskytnúť k tomu? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Grostet, no a, a to bol posledný príspevok, no a myslím, že kvalita a kvantita príspevkov ukázala, preukázala záujem poslancov o túto tému no a vy teraz dostanete slovo, aby ste predniesli a odpovedali na otázky a reagovali na pripomienky. Ďakujem pekne, pani predsednička Sartori. Rada by som zareagovala a poďakovala všetkým, ktorí e, dnes vystúpili a ďakujem za podporu, ktorý, ktorú tento výbor e, poskytuje balíčku Horizon 2020 a podporu za stabilný rozpočet pre Horizon 2020, tak aby sme mohli implementovať všetky aspekty programov, ktoré sme pôvodne predložili a naplánovali. Myslím, že viacerí poslanci povedali, že Horizon 2020 je skutočne kľúčovou politikou pre konkurencieschopnosť a rast a je to skutočne zásadný nástroj, o, ktorý, o ktorom hovorili aj viacerí poslanci, ktorý musí byť implementovaný ja by som veľmi rada vyjadrila a poďakovala za spôsob, ako prebieha doteraz trialóg. Myslím, že sú to reálne diskusie, no a dúfam, že všetky služby, ktoré ma tam zastupujú, dokázali pomôcť a vysvetliť, a vysvetliť veci, o ktoré žiadali poslanci. No a ja sa budem snažiť zodpovedať na väčšinu otázok a vaša predsednička mi ste prepáči, keď nebudem môcť zodpovedať na všetky, ale na tie, ktoré nezodpoviem, nezodpoviem písomne. No a na úvod poviem niečo, čo sa týka čo sa týka rovnoprávnosti žien a mužov. No, cieľom je mať 50-percentný podiel žien v poradných skupinách, riadiacich fórach. No, rodovú otázku treba riešiť, keď ja sa zaoberáme výskumnými témami a vedeckými témami v oblastiach ako zdravotníctvo alebo zdravie, životné prostredie a teda. Ja som ja sa, ja sa tým zaoberám od začiatku. E, viacerí poslanci sa ma na to pýtali ešte v januári 2010 a my neustále spolupracujeme s generálnym riaditeľstvom, aby sme predložili skutočne komplexnú politiku v oblasti rodovej rovnosti. No a čo sa týka JETIS, všetky dopadové štúdie, hodnotenia dopadov boli pozitívne, takže myslím, že to je mimoriadne dobrý výsledok pre nás všetkých. No a myslím, že čo sa týka otázky o tom, že to má byť otvorené a transparentné, tak myslím, že to si istotne uvedomujeme. Poučili sme sa z rámcového programu 7, potrebujeme harmonizovanejšie pravidlá, potrebujeme jasný záväzok priemyslu a riadenie musí byť otvorenejšie. Čiže poučili sme sa a myslím, že, že tí môže byť príkladom Clean Sky. Nie je to nejaký uzatvorený klub. E, zúčastňuje sa tam viac ako 550 účastníkov a myslím, že to je dôkaz toho, že ty je otvorený a že máme štandardný kolaboratívny výskum. 50% beneficientov sú v rámcovom programe nový. Myslím, že e, to si všetci jasne uvedomujú, že nie len, že to musí byť otvorené, ale musí to byť aj výrazne a jasne otvorené a musíme podporovať účastníkov, aby sa zúčastňovali programov. 40 malých stredných podnikov e, sa zúčastňuje na tendroch alebo výzva na predkladanie návrhov pre Clean Sky, financo, model financovania, viacerí poslanci sa spýtali na to, či máme nejaké konkrétne číslo. Ako iste viete, tak v záveroch rady sa nehovorilo o konkrétnom čísle. My sme sa vynasnažili spolu s komisiou, aby sme nejak interpretovali to, čo rada myslela a pri, dospeli sme k číslu približne 70 miliard eur. A samozrejme to je číslo, ktoré len odhadujeme, o tomto čísle bude treba hovoriť v trialógu medzi parlamentom a radou. No a myslím, že pre nás je bude veľmi dôležité, aby sme pochopili, čo znamená, čo by znamenalo zníženie o každú miliardu v rámci horizontu 2020. Neustále opakujeme, že 76 miliard eur, 74 76 miliard eur je minimálna úroveň financovania, ktorá bude nevyhnutná a chceme udržať e, úroveň financovania roku 2013. Takže ak sa pozrieme na každý, každú miliardu, ja môžem uvieť viacero príkladov, tak e, si uvidíme rozsah toho, čo by to mohlo znamenať. 4 e, tisíc malých stredných podnikov by nedostalo financovanie, na rozvoj nových inovácií, ale by to mohlo mi znamenať, že 600 vynikajúcich výskumníkov a ich týmy by nedostalo financovanie na výskum a na udrženie našej prosperity, alebo, alebo 2500 štipendií z programu Marie Curie by nebolo financovaných, alebo by to znamenalo, že, sa na, že nebudeme môcť uvoľniť 10 miliard eur ako eh, vo forme úverov pre malé stredné podniky. Takže to je len malé číslo následkov zníženia rozpočtu a čo by to mohlo znamenať. Ako iste viete, máme politiku pre otvorenému prístupu k publikáciám. Hovorila som o tom teraz, pre, s vami som o tom už hovorila, ale stačí povedať, že E, veľmi intenzívne sa angažujeme. Tiež sa tu hovorilo o jednej veci, o ktorej skoro som ja spomínala v úvode, a totiž zaistenie, aby Európa bola pre výskumníkov a vedcov z celého sveta lákavá. A otázka zaznela, ako sa to dá merať. No ja si myslím, že keď sa pozrieme na investície, ktoré boli vykonané na celom svete našimi konkurentami, hlavne na východ od nás, keď sa pozrieme do Číny, Singapúru, Južnej Kórei, Ruska, všetky z týchto krajín, rovnako ako Európska únia e, identifikovali, že výskum a vývoj je cestou vpred pre hospodárstvo. No a investujú do tejto oblasti veľmi výrazne. No a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby Európala, aby Európa udržala a zvyšovala svoje investície, ak si chce Eh, udržať úroveň, ktorú má. Naši vedci majú najvyššiu úroveň, naša veda má vysokú úroveň. Bohužiaľ, nie sme úspešní a nedokážeme to premeniť na inovácie, ktoré by priniesli do hospodárstva rast. A myslím, že tu treba jasne uvedomiť. A politika Horizont 2020 ide práve týmto smerom. Takže myslím, že naši konkurenti sú tu a súťažia s nami na každom kroku. Zjednodušenie od prvého dňa, keď som prišiel do parlamentu v 2010, tak každá jedna politická skupina, hovorili ste, že vo vzťahu k rámcovému programu je najväčší problém obrovská administratívna záťaž, fragmentácia, obrovské obrovské množstva formulárov, ktoré musia výskumníci, vedci, univerzity alebo e, podniky vyplňať. No a e, súčasne s konzultáciami, ktoré sme mali so všetkými aktérmi, tak toto je otázka, ktorá zaznievala. V spoločnosti hovorili, že oni skončili s týmto programom, lebo je príliš komplikovaný. Vedci a výskumné inštitúty a univerzity hovorili, že oni z programu uh, keď boli dobre časy v ich eh, krajinách a vrátili sa k národným agentúram. Teraz, keď, sú časy, keď sa časy zhoršili, tak sa chcú vrátiť do rámcového programu, avšak len na, eh, za predpokladu, že to zjednodušíme. Dvor, dvor auditorov, ja som tam bol 10 rokov člen, členkov, hovorila, že eh, v každej výročnej správe bola miera chybovosti neúnosná, že to treba znížiť a jeden z kľúčových spôsobov, ako to znížiť, je zjednodušiť programy. Takže našim hlavným cieľom, ak by sa nám nepodarilo, ak by sa mi nepodarilo do, do, po, dosiahnuť horizontu 2020 nič iné, len reálnu a radikál, reálne a radikálne zjednodušenie, tak si myslím, že to už by stačilo. A som veľmi spokojná a chcem poďakovať e, tomuto výboru, ktorý e, neustále na mňa ma podporoval e, v zavádzaní zjednodušenia. A budem na tomto základe pokračovať ďalej Ďakujem vám za podporu, ktorú ste mi všetci dali. Viem, že predsednička mi už naznačuje, že už mám skončiť. Viem, že som nedokázala zodpovedať všetky otázky, ale uistujem vás, že tie, na ktoré som neposkytla odpoveď teraz, tak v nadchádzajúcich dňoch vám pošlem písomnú odpoveď a ešte raz vám ďakujem za vašu podporu. No, ďakujeme pekne, pani eh, komisárka. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste medzi nás prišli. Ďakujeme veľmi pekne za vaše odpovede. O 3 minúty začne hlasovanie, takže prosím, pripravte sa, ja len vyprevadím komisárku a pustíme sa do toho. subito le operazioni di voto, anche perché non sono tantissimi, ma abbastanza. Dobre, takže e, máme toho hlasovania veľmi veľa na dnes, takže začneme testom, aby sme sa presvedčili, či všetky hlasovacie karty fungujú. OK. Thank you posto? Bene, te, prova tessera a posto, chiudiamo. Takže test, test, všetko funguje vynikajúco. 13 je l'ordine del giorno. Takže bod 13 na programe. Takže to je právny rámec spoločenstva pre konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru ERIC. To bolo preložené na 24. apríla. Keďže ešte si treba vy jasniť niečo medzi radou a komisiou. Takže začíname hlasovaním, začíname správou Iva Beleta. kompromis medzi EPP, SAD, ALDE, Zelený, ECR, GUE, NGL, EFD. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A e, záverečné hlasovanie elektronicky. Takže otváram hlasovanie. PP 2 in più, uno lo ritiro io. EPP sú dvaja naviac, ešte stále je tu jeden naviac. Dobre, takže končím hlasovanie. Prijaté 45 e, za, 6 proti. Blahoželáme legislatívne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 43 za, 5 proti, prijaté. Blahoželáme. Jak chodiť? Prego, Turmes. I, I have forgotten my voting card, so you have to add... Technická. Treba ešte dať jedno e, záporné hlasovanie k tomu hlasovaniu. Nicht, nicht der beste Tag. Takže budeme hlasovať o správe Herberta Royla. Kom- pozmeňovací návrh 1, ten je stiahnutý, takže kompromis 1a. Nech kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 1B za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Preveríme 1B. Hlasujte elektronicky. 1B. Votazione aperta. Votazione chiusa. 1B, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 18 za, 31 proti, zamietnuté, takže dvaja sa zdržali. Pozmeňovací návrh 78, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté NV1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 82 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, Takže po prvej časti, ktorá bola prijatá, pristúpime e, priamo k kompromisu 2. Takže kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Čiže pozňovací návrh 103, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, prijaté. 109 za, proti, eh, pardon, v dvoch častiach. Takže 109 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 115 Eh, ústne, eh, pozme, ústne pozmeňovací za, proti, zdržali sa eh, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 130 za, proti, zdržali sa 130. Musíme o tom hlasovať. Takže 130, ospravedlňujem sa, 130 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 148 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 324 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 448 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 478 za, proti, Zdržali sa zamietnuté 154 za, proti. Zdržali sa zamietnuté 134 s ústnym pozmeňovacím, kto je za, proti. Zdržali sa zamietnuté 157 za, proti. Zdržali sa zamietnuté 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 158 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme si 158. Otváram hlasovanie. Votazione chiusa. 22 favore, 30... Končím hlasovanie 22 za, 30 proti, e, zamietnuté. 160. 160 za, proti, zdržali sa, prijaté. 162, kto je za, proti. 162, pozerám sa na spravodajcu. 162, tu mám napísané. Áno. 162, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6 za, nie, ospravedlňujem sa. Takže musíme ešte hlasovať o 337. 337 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. A teda sa dostávame k pozmeňovaciemu návrhu 173. 173 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté.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 Pozmeňovací návrh 194. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 101. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 202. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10. Za, proti, Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 217. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 152. Za, proti, zdržali sa, prijaté. To si preveríme elektronicky. 152. Votazione. Chiuso Chiusa. Končím hlasovanie. Um, ehm, 10 proti, prijaté. Regi 4. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh. 222, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 221 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 223 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, Jedenáctka bola prijatá. Takže kompromis 11 bol prijatý, ospravedlňujem sa. Nož niekedy sa človek preriekne, takže preveríme si. Kompromis 11 bol prijatý. Takže kompromis 11 bol prijatý. Tým pádom kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 243 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 327 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 274 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovacie na 286 za, proti, zdržali sa, prijaté. 305 za, proti, zdržali sa, prijaté. 287 za, proti, zdržali sa, prijaté. 303 za, proti, zdržali sa, prijaté. Stopäťdesiatjeden za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací 306 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúce na 307 a 308 spoločne. Kto je za, proti? Zdržali sa? No to asi je zamietnuté, ale preveríme si to elektronicky. ...307, 308. Končím hlasovanie. Takže moja pochybnosť bola um, primeraná 27 za, 26 proti. Takže prijaté na pochybnosť, takže je to prijaté. 27 na 26. 309 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 310 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tristo dvadsať päť ústny. E, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 330 a 331 spolu. E, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme si to elektronicky. 330 a 331 spoločne. Končím hlasovanie. 31 za, 24 proti prijaté. 332 za, proti. Zdržali sa. A teraz mám pochybnosti. Takže elektronicky. 332. Končím hlasovanie. 33 za, 25 proti prijaté. 333. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Rovnaká väčšina prijaté. 334 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Preveríme si 334. Končím hlasovanie. 28 za, 29 proti, zamietnuté. Takže zamietnuté. 335 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zbijaté. 329. Preveríme si druhú časť. Nech sa páči. Druhá časť 335. Končím hlasovanie. 33 proti 24. Takže prijaté. 329 teda. Za. Proti. Zdržali sa Takže nejak e, nedvíhate ruky, preveríme si. 326. Či 329? Nie. 329. Ospravedlňujem sa, hovorí predsednička. 329. Končím hlasovanie. 33 za, 25 proti. Prijaté. Takže kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 369 za. Pán Butikofer? A pani predsečka, hlasovalo sa o 326? -ke? parce Allora, questo decade perché il 30... tento padá, pretože bola schválená 330 a 331. A keďže tieto dva boli prijaté, 330 a 331, tak vlastne padá 326. Dobre? Ďakujem pekne. Takže 369 za, proti prijaté. 359 za, proti, prijaté. 343 za, proti, zdržali sa prijaté. 363 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 364 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 374 za, proti, zdržali sa, prijaté. 370 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 375 za, proti, zdržali sa, 375 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací 376 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme 376, nech sa páči. Končím hlasovanie. 22 za, 20, eh, 32 proti, zamietnuté. Pozmievací návrh 383 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 24 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmievací návrh 392 za, proti zdržali sa zamietnuté. 395 za, proti zdržali sa zamietnuté. 300, nie, Preveríme si 395, nech sa páči. Končím hlasovanie. Takže e, eh, 32 za, 34 proti. Zamietnuté. Takže prosím vás, naozaj dvíhajte ruky, aby bolo zrejme, ako hlasujete. 396 teraz. Kto je za? Kto je proti? Preveríme si to elektronicky. Podľa mňa je to zamietnuté, ale preveríme si to. Končím hlasovanie. 21 za, 36 proti, zamietnuté. 397, kto je za, proti, zamietnuté. Preveríme 397, nech sa páči. Júža. Končím hlasovanie. 29 na 29 zamietnuté. No, to je náhoda. Kompromis 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací 408. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 409 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 26, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 220, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme si 220, nech sa páči. Koniec hlasovania. 24 za, 31 proti. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o 417, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 420 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 426, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 427 za, proti, zdržali sa, preveríme. 427, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 za, 25 proti, prijaté. 430 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 432 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 28, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 29 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Takže pozmeňovací návrh 499 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 502 za 502. 502. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Preveríme. Kiuza. Končím hlasovanie. 24 za, 31 proti, zamietnuté. Belet e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 479 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 481 za, proti, zdržali sa, preveríme. 481 elektronicky. Tam sa tie väčšiny presúvajú. Končím hlasovanie. 23 za, 31 proti, zamietnuté. Takže teraz tu máme celý blok. 482, 83, 84 a 85. Spoločne tie sú identické, kto je za, proti. Zrali sa, prijaté. Takže Pozmeňovací návrh 503, kto je za? Proti? Zdržali sa? E, myslím, že to bolo prijaté, ale preveríme si to elektronicky. Končím hlasovanie. 23 za, 32 proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 3. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 4. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 5. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 11. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 6. Za proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté 20 za, proti, zdržali sa prijaté 20, 12 za, proti, zdržali sa prijaté potom 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté 19 za, proti, zdržali sa prijaté 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté 22 za, proti, zdrhli sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdrhli sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 a 24 spoločne, za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, Preveríme elektronicky. 27. Chiuso. Končím hlasovanie. 31 za, 26 proti, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, lebo som nevidela 20, eh, teda 32. 32. Končím hlasovanie. 21, 29. Zamietnuté. 33. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, e, prijaté 37 za, proti, zdržali sa, prijaté 39 za, proti, zdržali sa, prijaté 40 za, proti, zdržali sa, prijaté 38 za, proti, zdržali sa, prijaté 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 42 za, proti, zdržali sa, neviem, preveríme. 42. No, Končím hlasovanie. 27 za, 29 proti, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme si 56, nech sa páči. Koniec hlasovania. 28 za, 29 proti, zamietnuté. Takže 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa prijaté 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa prijaté 58. Takže preveríme 60. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 24 proti 34 zamietnuté, takže ospravedlňujem sa. 60 je teda zamietnutá. 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme 58, nech sa páči. Končím hlasovanie. 26 za, 30 proti, zamietnuté. Takže 58 zamietnutá. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50, 65 eh, za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Čím sa dostávame k NV 22. NV 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 11 za, proti, zdržali sa. Regi 11 si preveríme. Koniec hlasovania. 31 za 24 proti prijaté. Regi 20 za proti zdržali sa. Preveríme. Regi 20. Nech sa páči. Koniec hlasovania. 26 za, 30 proti, zamietnuté. Regi 24. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 20 za, proti, Zdržali sa. Preveríme. Agri 20. Koniec hlasovania. 29 za, 26 proti prijaté. Agri 22 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Výborne. Takže sa dostávame k elektronickému záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, 49 za 7 proti, 1 sa zdržal, takže prijaté a blahoželáme pánovi spravodajcovi. Takže prejdeme k hlasovaniu správy kolegu Čičestera. if one is approved. If one is approved, we go to the first part, yeah. and then we directly go to the proper. Pronti per il voto? Rapporto Chichester Bene. Pripravený k hlasovaniu. Kompromis 1, kto je za? proti, zdržal sa niekto schválený. Návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 2, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 65, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutá. 66, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 60 7, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 6, za, proti, zdržal sa, prijatý. 7, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 76, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 79, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 80 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 83 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 84 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 85 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 87 za, nie. 89 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 86 a 90 spolu za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa prijatý. A teraz prejdime viacero stránok a hneď k 116. Kto je za, proti, zdržal sa, kompromis 9. Kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 10. Kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 21 kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 22 za, proti, zdržal sa, prijatý. 23 za, proti, zdržal sa, prijatý. 24 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa, prijatý. A teraz návrh, pozmeňovací návrh 162. Za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 3 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 2 za, proti zdržal sa prijatý. Návrh 38 za, proti zdržal sa prijatý zamietnutý návrh 39 e, až 40 spolu, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa, e, prijatý návrh 41 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, odsúhlasený, druhá časť nie, tá odpadáva. Návrh 4. 4. Rozpočet. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Návrh 44. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nevidela som to dobre, takže poprosím, skontrolujeme elektronicky 44. Končím hlasovanie. Zamietnuté, áno, takže 15 k 30, 8, 5 pro, mm, proti, zdržal sa, kompromis 4, e, návrh 52 za, proti, zdržal sa, prijatý, sedmička za, proti, zdržal sa, prijatý, kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. 157. Áno, 57 za. Proti? Zdržal sa. Zamietnutý 58. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý 59 za. Proti? Zdržal sa. Zamietnutý 60 za. Proti? Zdržal sa. Prijatý Návrh 3, kto je za? Zabudla som, prepáčte, na osmičku, ospravedlňujem sa. Takže osmička, kto je za, proti zdržal sa prijatá. návrh 3, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 63, kto je za, proti zdržal sa Takže ešte raz 63, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 9, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 64, kto je za, teda v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. A teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. 51 za 0 proti, 6 sa zdržali odsúhlasené. Gratulujeme spravodajcovi a Prejdeme k legislatívnemu hlasovaniu. Menovite, prosím, hlasujte. Dobre. Koniec hlasovania. Jedného za EPP tu máme naviac. Ja som svoj hlas stiahla. Ešte stále jeden z EPP je tu naviac. Dobre, koniec hlasovania. 52 za, 0 proti, 6 sa zdržali. Gratulujeme pánovi spravodajcovi. Výborne, teraz môžeme prejsť k hlasovaniu o, o správe spravodajkyne Michelle Rivasi. Začneme. Prvé dve hlasovania 8 a 9. Sme pripravení všetci hlasovať? Áno, kolegyňa Rivasi. Výborne. Takže 8, 9 spolu. Kto je za? Proti? zdržal sa zamietnuté. 10 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 55 za, proti, zamietnuté. 56 za, proti, zamietnuté. 57 za, proti, zamietnuté. 58, 59 spolu za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 61 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 63 za, 63, 86 spolu za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 12 e, za, proti, prijaté, 11 za, proti, prijaté, 65 za, proti, prijaté, 66 za, proti, prijaté, 67 za, proti, prijaté, 68 za, proti, prijaté. 14 za, proti, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, prijatý. 72, kto je za, proti, zamietnuté. 17 a 73 spolu, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 74 za, proti, zamietnuté. 75, kto je za, proti, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 78 za, proti, zamietnuté zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zamietnutý. Skontrolujeme kompromis 3 elektronicky. Končím hlasovanie. 21 za, 33 proti, zamietnuté. 81, ospravedlňujem sa, 79. 79 kompromis 3 bol zamietnutý. Preto musíme hlasovať o 79 a 80. Takže 79, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 80 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržal sa, prijatý. 82 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 19 za, proti, zdržal sa, prijatý. 84 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 18 za, proti, zdržal sa prijatý, 85 za, proti zdržal sa prijatý, 87 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 4. Kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. A teraz musíme hlasovať o 88. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 89 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 90 za, proti, zdržal sa, e, preskúmame, overíme elektronicky 90. -ku. Un Ešte máme jedného naviac za EPP. Dobre, takže končím hlasovanie. 27 za, 30 proti. Návrh je zamietnutý. 80, 91, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 92 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 93 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 94 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 95 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 96 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 97 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 98, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 99 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, nie, odsúhlasený, pardon. Preskúmame elektronicky 99. -ku. Konec hlasovania zamietnuté. Zamietnuté je to. Stovka. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. 101 za. Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. 102 za. Proti? Zdržal sa Preskúmame 102 elektronicky. Končím hlasovanie. 27 za, 30 proti, zamietnuté 103. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý 104 za, proti, zdržal sa prijatý 105 za, prijatý. 106 za, proti, zdržal sa, prijatý. 107 za, proti, zdržal sa, prijatý. 20 za, proti, zdržal sa, prijatý. 108 za, proti, zdržal sa, prijatý. 109 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 110 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 112 za, proti, zdržal sa prijatý, 113 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 114 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Preskúmame elektronicky 113. Takže 113 elektronicky skontrolujeme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Jedného tu máme naviac za EPP. Končím hlasovanie. 28 za, 26 proti. Prijaté. 113 bola prijatá. 114 sme už odhlasovali, takže 21, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 115 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Prekontrolujeme to asi, aby to bolo jasné. 115 skontrolujeme elektronicky. 115. Končím hlasovanie. 28 za, 27 proti, prijaté. 116. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Skontrolujeme elektronicky 116. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 33 hlasov za, 23 proti, prijaté. A teraz e, spoločne 117, 18, 19, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 120 za, proti, zdržal sa. Skontrolujeme 120. -ku. Končím hlasovanie. 48 za 9 proti prijatý. 121 aj 122 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 22 za, proti, zdržal sa prijatý, 123 za, proti, zdržal sa zamietnutý 124 za, proti, zdržal sa zamietnutý 125 za, proti, zdržal sa zamietnutý 126 za, proti, zdržal sa zamietnutý 23 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 127 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 128 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 129 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 130 za, proti, zdržal sa prijatý, 24 za, proti, zdržal sa zamietnutý 131 za, proti, zdržal sa zamietnutý 25 za, proti, zdržal sa prijatý 132 za, proti, zdržal sa prijatý 133 za, proti, zdržal sa prijatý 134 za, proti, zdržal sa zamietnutý 135 za, proti, zdržal sa prijatý 26 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 137 za, proti, zdržal sa prijatý, 138 za, proti, zdržal sa prijatý, 139 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 140 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 5 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Nie, skontrolujeme si to. Kompromis 5. Kompromis 5. Končím hlasovanie. 22 za, 33 proti. Zamietnutý. A teraz prejdeme k návrhu 141 za, proti 141. Skontrolujeme si ju elektronicky. Končím hlasovanie. 27 za 28 proti zamietnutý. 148, 146 za, proti, zdržal sa, prijatý. 28, 28 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 142 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 143 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 144 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 145 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 29 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 27 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 30 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 147 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 32 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 150 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Komprom 33 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 29 za, 27 proti, prijaté. Kompromis bol odsúhlasený. 153, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Skontrolujeme 153 elektronicky. Končím hlasovanie. 31 hlasov za, 26 proti. Odsúhlasené. 154. Kto je za? proti, zdržal sa, zamietnuté. 155, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 156 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 35, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 36 za, proti, zdržal sa prijaté. 100 37 za, proti, zdržal sa prijatý. 158 za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz máme 38, ktoré budeme hlasovať. Bolo mi povedané, že som ale na jeden pozmeňovací návrh zabudla, síce na 157. Našli ste 157, zabudla som na 157, takže hlasujeme o 157. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. A teraz nasleduje spoločne 37, 38, 39, 40, 41. Kto je za? Proti? zdržal sa, zamietnutý. 159 za, proti, zdržal sa, prijatý. 160 za, nie, nie, nie, 161, prepačte, 161 za, proti, zdržal sa, prijatý. 162 za, proti, zdržal sa, prijatý. 163 za, proti, zdržal sa prijatý, 164 za, proti zdržal sa prijatý, 165 za, proti zdržal sa prijatý, 166 za, proti zdržal sa prija- zamietnutý. Preveríme si to elektronicky, 166. Končím hlasovanie. 27 hlasov za, 28 proti. Zamietnutý 167. Kto je za? Proti zdržal sa prijatý. 42 za, proti zdržal sa prijatý. 43 za, proti zdržal sa prijatý. 1 a 2 spolu za, proti, zdržal sa, zamietnutý. o tom hlasovať nebudeme, takže teraz trojka, štvorka za, proti, prijatý, štvorka za, proti, zamietnutý, 45 za, proti, zdržal sa prijatý, 5 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 46 za, proti, zdržal sa, prijatý. 47 za, proti, zdržal sa, prijatý. 48 za, proti, zdržal sa, prijatý. 49 za, proti, zdržal sa, prijatý. 50 za, proti, zdržal sa, prijatý. 51 za, nie 52, ospravedlňujem sa. Kto je za, proti, prijatý. Šestka, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 53 za, proti, zdržal sa, prijatý. 54, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Sedmička, kto je za, proti, e, prijatý. Záverečné hlasovanie. Nech sa páči. Áno, rada by som uviedla, že moje meno nefiguruje. E, teda pred záverečným hlasovaním e, som chcela povedať pani predsednička, že moje meno tam nefiguruje. V správe. Ďakujem vám pekne, samozrejme. Musíme túto žiadosť akceptovať a ja ako predsednička preto túto správu preberiem. Dobre. Takže záverečné hlasovanie, stiahnuté meno pani Rivazi, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. 32 za, 23 proti, 1 sa zdržal. Bolo to prijaté. Bene, passiamo. Combien de votes encore? Encore deux po' di pazienza perché abbiamo ancora tanti voti. No dobre, takže budeme musí byť trochu trpezlivý, pretože ešte stále máme pred sebou niečo. No a ďalšia správa je správa pani Hall. Takže celá správa, ak ste pripravení, môžeme sa do toho pustiť. Takže ideme na to. No, výborne. Pozmeňujúci návrh 42 za. Pani predsednička, ja chápem od sekretariátu, že najskôr budeme hlasovať o kompromisných návrhoch, pretože inak budeme hlasovať o veciach, ktoré budú bezpredmetné, keď budú prijaté pozmeňujúce návrhy. A sekretariát mi povedal, že to urobíme aj napriek, aj napriek e, zoznamu. Takže o kompromisoch musíme hlasovať najskôr. Áno. No a to mi povedali zastupcovia sekretariátu, to vás uistujem o tom. kolega skúza. No, vážená pani Hall. ja sa vám ospravedlňujem. Ja som si to, ja som to nevedela. Práve som sa porozprávala o sekretariatom, aby sme to vyjasnili. Nechceme vytvoriť nejaké precedensy, ale ak všetci sú spokojní, tak prejdeme najskôr ku kompromisu 9 a potom zvyšok, ak súhlasíte, alebo nie. Dobre, takže kompromisy od 1 do 9, ak všetci súhlasíte. If compromises as and with, if which. Áno. Ak eh, no, zmeníme, tak musíme začínať kompromisy číslo 1 až 9 a potom budeme hlasovať o ďalších pozmeňujúcich návrhoch. Dobre? Áno. Ak všetci teda súhlasíte, je to trocha trochu zmena, ale Môžeme prejsť od kompromisu 1 až 9. Zistíme, čo je bezpredmetné. Potom začneme od začiatku. Dobre. Kompromis 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijatý. beaucoup attentif de moi donner le, la juste liste de votes après. Bien, ah, parfait. Alors, bien. No dobré. Kolegyne, kolegovia, takže 42 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 40 41 za, proti, zdržali sa, prijatí pozmeňujúci návrh 43 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 47 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 45 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kontrola sedmičky. Dobre, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A jedného člena EPP naviac hlasuje, bohužiaľ. Dobre, hlasovanie ukončené. 22 za, 34 proti. Bolo to zamietnuté. 44 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 49 za, proti, zdržali sa prijatí. 51 za, proti, zdržali sa prijatí. 51 si skontrolujeme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. 29 hlasov za, 28 proti, bolo to prijaté. 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí. tri za, proti, zdržali sa kontrola trojky. chiusa. Hlasovanie je ukončené. 30 za, 24 proti, bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 86 za, proti, zdržali sa, prijatí. 90 za, proti, zdržali sa, prijatí. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 96 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kontrola 96. -ky. Votazione chiusa. Hlasovanie ukončené. 30 hlasov za, 26 proti. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 110. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 111 za, proti, zdržali sa, prijatý. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1 za, proti, zdržali sa, kontrola. Kontrola pozmeňujúca návrhu číslo 1. Hlasenie otvorené. Chiuso. Hlasovanie ukončené. 26 za, 31 proti. Bolo to zamietnuté. 16 za, proti zdrali sa prijatí, 17 za, proti zdrali sa zamietnutí, 18 za, proti zdrali sa prijatí, 19 zamietnutí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A favore, kontrári, astenuti, e respi. Zamietnutí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 29. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 30 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 34 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Záverečné hlasovanie v elektronickej podobe, hlasovanie otvorené. Votazione chiusa. Hlasovanie je ukončené. za, 5 proti. Gratulujeme spravodajcovi, teda spravodajkyni, pardon. A prejdeme k správe Piper. Takže správa Piper, sme pripravení všetci. Bene, tutti pronti? Mr. Johansson. Prego, Mr. Johnson. Pán Johnson, ja žiadam, aby môj pozmeňujúci návrh 21, aby sme ňom hlasovali osobitne. Je, dôvod je ten, že kompromis číslo 1 sa týka cieľov 2025 a ja hovorím o cieľoch 2020. No a preto si myslím, že by sme mali o tom hlasovať oddelenie, o pozmeňujúcom návrhu 21. O to vás žiadam a prosím. Piper, prego. Pán Piper. My v kompromise hovoríme, že potvrdzujeme cieľ komisie 2020 eh, 147 gramov a na do roku 2025 nechceme žiadne ďalšie zmeny. Ale nekonkretizovali sme to, takže platí stále cieľ 147 gramov, čiže ak bude kompromis eh, prijatý, tento pozmeňujúci návrh je bezpredmetný. A to je tá logika, ktorú treba za tým hľadať. Allora, in base ai documenti preparatemi dal segretariato e quindi dal... No dobre. Takže na základe dokumentov, ktoré máme od sekretariátu, myslím, že keď bude schválený kompromis 1, tak ostatné pozmeňujúce návrhy 22, 3 a tak ďalej budú bezpredmetné až do pozmeňujúceho návrhu číslo 30. Už takéto informácie som dostal ja. Spravodajca hovorí rovnakú vec. Takže takéto je pravidlo. Ak si niekto nemyslí, že to tak nie je, alebo ak si niekto myslí, že to tak nie je, zohľadom na informácie, ktoré mám ja od sekretariátu, No, povedali mi, že všetky pozmeňujúce návrhy po kompromise 1 do 30, vrátane 29, sú odbavené kompromisom. Pán Tomás Turmes, áno, ja si myslím, že e, sú tu dve lehoty, takže možno by sme mali hlasiť o návrhu Johansona, ak to prejde, tak to prejde, ak nie, tak nie, no. Intanto votiamo il compromesso 1. E... No dobre, takže budeme hlasovať o kompromise 1. A uvidíme, ako to bude. Takže kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. Takže, pokiaľ sa mňa týka, tak všetky ostatné pozmeňujúce návrhy sú bezpredmetné. Questo è quello che il regolamento mi dice se c'è una richiesta io lo metto a voto dell'aula se c'è una richiesta dobre, ak to teda, ak teda žiadate o to, tak môžeme o tom hlasovať, no dobre ale podľa môjho názoru by mali byť všetky bezpredmetné, ak nikto nebude žiadať, by sme nech hlasovali, tak prejdeme k 30. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 33 za, alebo nie? 31, pardon, za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A favore. 36 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 37 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 39 za, proti. Zdržali sa prijatí. 40 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 38 za, proti. Zdržali sa prijatí. 47 za, proti, zdržali sa, prijatí. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kontrola, 5. Stazione chiusa. Hlasovanie je ukončené. 14, 40 za, 14 proti, bolo to prijaté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 9 za, proti, prijatý. 10 za, proti, prijatý. 11 za, proti, zamietnutý. 1 za, proti, prijatý. 2 za, si návrh 2, za, proti, prijatý. 15 za, proti, zdržali sa prijatý. 16 za, proti, zamietnutý. 17 za, proti, zamietnutý. 18 za, proti, prijatý. 19 za, proti, zamietnutý. 20 za, proti, zamietnutý. Záverečné hlasovanie elektronickým spôsobom. Hlasovanie otvorené. Bene. Voto finale. Avete votato tutti? Vedo pochi. Hlasovali všetci. No, výborne, hlasovanie je ukončené. 36 za, 12 proti jeden sa zdržal, bolo to prijaté. Gratulujeme spravodajcovi. Bene, la sessione di voto è finita, 5 minuti per la... Čiže týmto sme ukončili hlasovanie teraz prestávka 5 minút, aby mohli ľudia odísť, ak si to želajú a potom správa či čisté. Takže ak chcete odísť, nech sa vám páči. Bene, purtroppo abbiamo quelli che vengono ad ascoltare anche i nostri voti e poi ci... Takže. Vždy mnohí prídu na hlasovanie a potom chvíľu trvá, než opustie zase miestnosť. Takže prejdeme k správe pána Čičestra. Poprosím o kľud. Inovácie pre udržateľný eh, rast. Pán kolega Čičester, máme pol hodinu na túto diskusiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som dúfal, že tu všetci, kým budem diskretnejšie, aby som teda ešte diskretnejšie mohol predniesť svoje, svoj príspevok. Ale ďakujem tým vytrvalcom, ktorí tu teda ostali. Toto je stanovisko, k správe, ktorú robia naši kolegovia vo výbore pre životné prostredie. Ja musím povedať, že moja prvá myšlienka bola tá, že vlastne si položím otázku, že čo má životné prostredie dočinia s akoukoľvek ekonomikou, no ale dobre, toto je bioekonomika. A preto sa snažím to stanovisko vypracovať teda z pohľadu výboru pre priemysel a naznačiť určité oblasti, kde si myslím, že môžeme užitočne prispieť k celkovej tej správe tým, že poukážeme na oblasti, kde by tá bioekonomika mohla zásadne prispieť k jednotnému trhu, k ekonomiku, k pracovným príležitostiam a tvorbe pracovných miest. Čiže prvé, prvý bod preambuly by bol kľúčový. Ehm, pripomínam, že biohospodárstvo je dôležitým sektorom jednotného trhu. Ehm, prináša teda prínos v oblasti energetiky, surovín, zníženia náročnosti. To je teda kľúčom celej veci. A myslím, že ten druhý bod, ktorý by som tu chcel zdôrazniť, je bod 6, odsek 6, kde vyzývame priemysel, aby zohral svoju úlohu v tomto biohospodárstve, e, keď sa bude rozvíjať biohospodárstvo, pretože bez nich, bez inovácie malých a stredných podnikov nedosiahneme veľký pokrok. Okrem toho, myslím, že je to všetko veľmi priamočiare a odporúčam to výboru. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán kolega Chichester. A slovo dostane za SED pán Prody. Ďakujem pekne. Pani predsednička, myslím, že je to veľmi dôležitý dokument biohospodárstvo a tento sektor má veľmi zaujímavé vyhliadky práve preto, že biomasa je vlastne základnou surovinou novej chémie. Mohlo by to nahradiť teda petrochemický priemysel, Môžeme sa teda zamýšľať nad celým potenciálom, aby sme teda vykryli aj energetické požiadavky spoločnosti, potreby. Ak teda máme takéto zásadné vyhlásenie, že priorita využívania pôdy platí výrobe krmív a potravín bez... tak využitie pôdy na iné účely podľa kontrole, či to teda je alebo nie je kompatibilné. Ale sú mnohé ďalšie formy biomasy. Sú tu teda reziduá z Um, polnospodárstva, lesného hospodárstva a zatiaľ sa to nejak nevyužilo, nejak sa to nerozvíjalo. Náš výbor by tu mohol zohrať rozhodujúcu úlohu, najmä pokiaľ ide o to, aby sa táto, toto všeobecné odvetvie nejak rozvíjalo na vôbec e, spracovanie týchto agrárnych reziduí. A ešte by som sa dotkol ďalšej kategórie biomasy. To, čo pochádza zo zamorených oblastí. A na základe procesu dekontaminácie by sa takýto pôdny fond mohol vrátiť e, do pôdneho fondu používaného na pestovanie potravinových plodín. Takže celé by to mohlo byť veľmi zaujímavé, pretože existujú kontaminované oblasti, ktoré sú veľmi veľké a tie by sa potom mohli využívať e, práve v biohospodárstve. No a potom by tie pôdy opäť mohli byť využívané na pestovanie potravinových plodín a krmív. Je to veľmi zaujímavé, pretože potom e, tu mm, budú aj veľmi dôležité inovácie. Napríklad biorafinéria, to už je takýto uh, takéto priemyselné odvetvie, ktoré preukázalo, že naozaj dokážu nahradiť petrochemický priemysel. A teda by bolo veľmi zaujímavé pracovať ďalej na tejto perspektíve. Ďakujem pán Prody a slovo pán kráme. Ďakujem pekne. Myslím, že spravodajca predložil stanovisko absolútne primerané téme, považujem ho za postačujúce, myslím, že biohospodárstvo určite je príležitosťou a vyplývajú z neho šance, ktoré by sme mali využiť. Ale nie som až taký presvedčený, že je potrebné pre Európu nejakú ďalku, ďalšiu veľkú stratégiu, kde iba eh, želanie otcom myšlienky. Myslím, že v posledných rokoch sme tu mali mnohé stratégie, ktoré sa práve ukázali byť iba takými zbožnými želaniami. Stratégia pre biopaliva napríklad bola jednou takouto. Bolo potrebné otočiť sa o 180 stupňov, keď sme zrazu zistili, že vytvárame nie práve etickú hospodárskú súťaž medzi využívaním agrárnych plodín na energetické účely a účely potravinové. Akčný plán biomasa tiež sme ho museli prispôsobiť. Teraz práve prispôsobujeme obchodovanie s emisiami, pretože to neprináša to, čo sme si predstavovali. A preto si myslím, že by sme túto tému mali preberať ako niečo, čím je. Je to jedna z možností riešiť mnohé problémy. Určite sú tu možnosti uplatnenia, kde uvidíme, že substitúcia fosílnych palív a surovín biologickými surovinami možná je, či sa to bude vzťahovať na celé hospodárstvo, pochybujem, ani si nemyslím, že je dôležité tu začať nejak veľmi to finančne podporovať. Ak vôbec treba sa zamerať na výskum a v konečnom dôsledku by sme s tými stratégiami, ktoré tu rozbiehame, sme sa nemali snažiť e, o nejaké prekonanie trhových mechanizmov. Ja som občas mal ten pocit, že sa to naozaj takáto, že tu naozaj takáto snaha je a že mm, čím, dôle, čím jasnejšie, jednoznačnejšie bude to stanovisko výboru pre životné prostredie, o to dôležitejšie je, aby v našom stanovisku sme ostali pekne pri zemi, aby sme to videli ako určitú príležitosť, ale nie ako nejaký všeliek na všetky problémy životného prostredia alebo na zozelenanie hospodárstva. Takže Súhlasím s tým, čo povedal spravodajca, možno je tam e, priestor na nejaký jeden, dva pozmeňovacie návrhy, ale tak, ako ten dokument je sformulovaný, je komplexný a postačujúci. Ďakujem. Ďakujem, komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené poslankyne a poslanci, dobrý deň. S veľkou radosťou som to sledoval a tiež by som chcel prispieť k tejto stratégii. V prvom rade biohospodárstvo nie je sektor sám o sebe. Sú to rôzne sektory. Patrí sem polnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, a agropotravinársky priemysel, lesné hospodárstvo, čiže celý rád sektorov, ktoré využívajú prírodné zdroje. Otázka teda je zamyslieť sa nad, ako, ako zvýšiť našu konkurencieschopnosť a zachovať udržateľnosť. Toto tu bolo nadnesené viackrát, zopakované. Pritom je dôležité zamerať sa aj na technologický vývoj biohospodárstva. Mám na mysli e, tie problémy, ktoré súvisia so spájaním potravinových a nepotravinových aspektov. Technológie druhej a tretej generácie by mali byť podporované, ako povedal aj pán Prody. Ak ide o, o vnímanie toho konfliktu medzi potravinovými a nepotravinovými plodinami. Potom tento inovačný efekt, nad tým sa treba určite ďalej zamyslieť, e, sú tu ďalšie možnosti, základné aspekty zelenej chémie, No a potom e, tento efekt určitej skladačky. Takže samozrejme sú tu iniciatíve aj na národnej úrovni, ktoré potvrdzujú, že existujú stratégie v členských štátoch a teda snažia sa členské štáty ako aj regióny vybudovať to, čo my označujeme za špecializáciu, čiže aby sa regióny viacej v tomto oplatňovali. Ďakujem komisii, slovo má pán Čičester. Ďakujem pani predsednička, ďakujem kolegom a aj zastupcovi komisie za ich príspevky. Ja si myslím, že čokoľvek, k čomu by som sa aj chcel vyjadriť, e, to je vlastne ten petrochemický priemysel, geografi a geológovia, teda geograf a geológ vo mne hovorí, že ropa a uholie a plyn pôvodne boli súčasťou biosféry. A potom sa premenili na palivá, ktoré dnes využívame, ale súhlasím s pánom Prodym. Treba sa pozrieť nad rámec len tých eh, zdrojov fosílnych palív, musíme um, samozrejme vyvinúť nové technológie, využijúc udržateľné výrobné systémy. No a tým sa dostávam k druhému bodu, a teda potrebe rozlišovať medzi potravinovou produkciou a využitím pôdy na iné formy bioekonomických aktivít alebo biopaliva, biomasu, nech už to nazveme akokoľvek. Treba na, naozaj uplatniť zdravý rozum, použiť zdravý rozum a používať pôdu, ktorá sa nedá použiť na potravinovú produkciu, na iné formy produkcie. To vyzerá byť úplne logické. A dúfam, že sa nedostaneme do problémov, keď budeme preberať inú legislatívu, eh, keď sa bude definovať alebo nanovo definovať využívanie pôdy. Eh, ďakujem teda kolegom za ich námety, doplnenia, ak budú pozmeňovacie návrhy, fajn. Eh, ďakujem aj pánovi Kramerovi za jeho pripomienky k textu. A ďakujem komisii, že definovala, o čom to tu vlastne celé je. Myslím, že je užitočné pripomenúť si, že chceme posilniť našu konkurencieschopnosť a chceme využiť príležitosti eh, na vytvorenie pracovných miest, blahobytu, nových technológií. Ďakujem, pani predsednička. Grazie, Ďakujem pekne, pán kolega Chichester. Dátum na predloženie pozmeňovacích návrhov je 25. marec 12.00. A tým kolegom, ktorí tu ešte ostali, by som chcela oznámiť, že počas schôdze koordinátorov sme schválili mini vypočutie k priemyselným stratégiám aby sa chránili vynálezy, e, ktoré vznikli v súvislosti s Galileom. Toto vypočutie bude čoskoro. A ešte pripomínam, že zmenili sa dátumy zasadnutia e, výboru 17. oktobra nebude schôdza, nová schôdza bude 14. oktobra. A potom sme ešte schválili že sa predstaví e, štúdia o Living Society, až budeme mať na to čas. Potom boli zadané dve legislatívne správy. Agentúra IMSS a kontrola vesmíru. Digitálna Európa a Európska vesmírna politika. No a potom ešte tu bolo stanovisko k bezpečnosti produktov. Výbor ITRE začína dnes popoludní o pol štvrtej a navštívi nás pani komisárka Krus. Nech sa páči, dovidenia.